Výborne, milí kolegovia. Najskôr by som vás chcela všetkých e, zástupcov e, národných parlamentov e, privítať na tomto medziparlamentnom podujatí, ktoré zorganizoval výbor EKON. Za posledné roky Európsky parlament a predovšetkým výbor EKON boli naozaj veľmi aktívni v tom, aby sme sa uistili, že hospodárske riadenie v EÚ a taktiež reformy na boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom sú zároveň riešené demokratickým zodpovedným spôsobom. V tomto ale potrebujeme v tejto práci aj spoluprácu národných parlamentov. Rada by som vám pripomenula, že toto zasadnutie je rozdelené na dve časti, každá bude trvať jednu hodinu. V rámci toho prvého zasadnutia budeme mať výmenu názorov, pokiaľ ide o zdaňovanie a potom sa budeme snažiť zodpovedať na otázku, ako Eh, by mal vyzerať medzinárodný daňový systém. Nuž a potom na, tom, na tej druhej časti sa budeme venovať témam udržateľnosti a transparentnosti. Teda pôjde o ciele v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a v oblasti riadenia, pokiaľ ide o finančné služby. Rada by som eh, vám teraz povedala, že bohužiaľ pravdepodobne nebudú môcť všetci vystúpiť. Budeme sa snažiť ale zabezpečiť, aby mohli vystúpiť členovia čo najväčšieho počtu komôr, ktorí sa budú chcieť zúčastniť diskusie. Člen Členovia komor, ktorí budú vystupovať, dostanú maximálne dve minúty na svoje vystúpenie, čo bude znamenať, že celkovo to bude 15 až 20 vystúpení, ktoré si budeme môcť v rámci jedného zasadnutia vypočuť. Na základe vývoja diskusie možno potom ešte ten čas trošku poupravíme. Chcem vám taktiež eh, pripomenúť, že pokiaľ ide o tie eh, karty, eh, tie sú k dispozícii v zasadacej miestnosti. Je to taká zelená kartička, nemám ju tu so sebou, aby som vám ju ukázala, ale mali by ste mať taký zelený papier na svojom stole. Áno, vyzerá to takto. Takže to musíte potom túto kartičku vyplniť, ak sa chcete prihlásiť do diskusie, ak chcete teda vystúpiť a potom to dáte e, príslušnému personálu. E, vypočujeme si teda troch predstaviteľov Národného parlamentu, potom e, jedného poslanca Európskeho parlamentu a tak ďalej. Takto to bude v kolách prebiehať. Teraz už by som chcela privítať podpredsedu Borisa Lalovača, ktorého medzi nami teda vítam a dávam mu priestor na úvodné vyjadrenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani predsednička, budem hovoriť po chorvátsky. Kolegice i kolege, posledná mi je čast pozdraviti vas danas ovdje u Briselu u ime zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora i u svoje osobno ime. Nakon 30 godina hrvatske demokracije Republika Hrvatska ima tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Europske unije. Hrvatski sabor ima čast dati svoj doprinos, svoj zamah novom zakonodavnom ciklusu u svijetu punom izazova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 We start our first session now, this first... Výborne, začíname teda prvé, prvú časť zasadnutia, ktorá bude venovaná pre, prebiehajúcim reformám e, daňového systému. Internalizácia a globalizácia hospodárstva čoraz zväčšujú geografickú mobilitu e, daní a tie nadnárodné spoločnosti častokrát zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v medzinárodnom obchode. Počas predchádzajúcich 10 ročí podmienky, za ktorých fungujú, fungujú daňové systémy, sa naozaj dramaticky zmenili. Aby sme zareagovali na tieto tlaky, tak sa vlády naozaj snažili zreformovať svoje daňové systémy. Európska únia a jej členské štáty boli lídrami e, vývoja a implementácie projektu e, G20 a OECD, pokiaľ ide o narušenie základu dane a presun ziskov, tzv. BEPS. Zákony EÚ boli zavedené s podporou Európskeho parlamentu. Daňové orgány si teraz automaticky vymieňajú e, svoje rozhodnutia v daňovej oblasti, taktiež e, správy špecifické pre krajiny, ktoré sa týkajú nadnárodných e, spoločností a prostredníkov, ktorí sú považovaní za tých, ktorí agresívne plánujú svoje dane. Aby sme mohli efektívne bojovať a riešiť otázky a výzvy, ktorým čelí medzinárodný daňový systém. Z tohto dôvodu v roku 2018 Európska komisia predložila dva návrhy, ktoré sa venujú jednak digitálnemu zdaňovaniu a taktiež ostatným problematikám. Ide o to, aby sme modernizovali systém a dali viacero práv krajinám, kde spoločnosti síce fungujú, ale nie sú tam fyzicky usadené. Zároveň prebiehajú diskusie G20 a OECD, aby sme koncom tohto roka dospeli e, k dohode. V decembri 2019 parlament prijal veľkou väčšinou eh, uznesenie, ktoré sa týka spravodlivého zdaňovania v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve. V tomto uznesení poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili obavy, že neexistuje žiadny spoločný prístup eh, na úrovni EÚ, pokiaľ ide o tie prebiehajúce medzinárodné rokovania a vyzvali komisiu a členské štáty, aby sa zhodli na spoločnom a ambicioznom stanovisku EÚ tak, aby sa zabezpečilo, že EÚ hovorí jedným hlasom a e, ide príkladom, tak povediac, pokiaľ ide o pridelenie práv v tejto oblasti. Európsky parlament e, sa tiež častokrát e, zúčastňoval týchto diskusí. Rada by som hovorila o troch bodoch, ktoré sme zdôrazňovali. Poprvé, nemali by sme e, ohroziť digitálne hospodárstvo. Vieme, že sú tu určité výzvy, ktorým systém aktuálne čelí, nielen kvôli digitalizácii hospodárstva, ale aj kvôli tomu, že nám stále narastá globalizácia hospodárstva. Z tohto dôvodu pilier 1 a pilier 2 medzinárodnej reformy by mali ísť ruka v ruke. Potom po druhé, bolo by potrebné zájsť nad rámec konceptu fyzického usadenia v, krajiny, v krajine, pardon, tak, aby daňovník bol zahrnutý do daňového systému krajiny. Treba to e, celé vymyslieť tak, e, aby sme sa zameriavali skôr na aktívne zapojenie a interakcie so zákazníkmi a používateľmi aj digitálnym spôsobom. Nuž a po tretie sme zdôrazňovali, že čo sa týka toho pravidla zahrnutia príjmov, e, daňové pravidlá treba zaviesť v každej jurisdikcii, kde nadnárodné spoločnosti sú, e, aby sme obmedzili možnosti toho, že budú využívať agresívne daňové plánovanie. Myslíme si, že by sme sa naozaj mali na medzinárodnej aj európskej úrovni snažiť zo všetkých síl dospieť k správnej dohode, pretože vieme, že efektívny a spravodlivý daňový systém je kľúčový preto, aby sme rozriešili eh, nerovnosť a taktiež eh, nestabilitu, prípadne neistotu. Ako poslanci Európskeho parlamentu aj naďalej eh, dozeráme a monitorujeme pokrok, eh, ktoré robia naše vlády v, tomto, v tejto oblasti a musíme naozaj vyvíjať aj tlak na naše vlády tak, aby nadnárodné spoločnosti eh, niesli beremeno, ktoré niesť majú. Je dôležité nachádzať riešenia dlhodobé aj krátkodobé, aby boli rovnaké podmienky v oblasti zdaňovania zabezpečené pre všetkých. Pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, má účastní sa jej aj pán komisár pre hospodárstvo, pán Gentiloni, taktiež pán Pascal Santema, ktorý je riaditeľom pre daňovníctvo v OECD, pani Grozdana Perič, predsednička finančného a ústredného rozpočtového výboru Chorvatského parlamentu a pán Hans Michelbach, poslanec EPP a taktiež pardon, člen uh, nemeckého Bundestagu, pokiaľ ide o finančný výbor a je teda uh, členom za EPP. Dnes by som rada uh, túto našu diskusiu uh, sústredila na tieto otázky. Jednak, ako môže EU aj naďalej zohrávať uh, kľúčovú úlohu v diskusii v rámci OECD, ako zabezpečiť, uh, aby komisia aj členské štáty uh, sa zhodli na ambicioznom stanovisku EÚ, pokiaľ ide o celkovú medzinárodnú dôchodnú reformu. Taktiež by ma zaujímalo, aký je váš pohľad na to, akú úlohu by mala EÚ zohrávať, pokiaľ ide o digitálne zdaňovanie. Teraz už dávam slovo pánovi Paulovi Gentilonimu, nech sa páči. Well, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že pokiaľ ide o národné parlamenty, tie sa pasujú s mnohými relevantnými témami, podobne ako daňovníctvo. Myslím si, že tie tri hlavné eh, body, na ktoré sa my sústredíme. Viete, za posledné roky sme naozaj dosiahli značný pokrok, ale tie tri hlavné veci, na ktoré sa sústredíme teraz, sú poprvé pokračovať aj naďalej v boji proti daňovým únikom a daňovým rajom. Dnes rada aktualizovala e, zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií, tzv. čierny zoznam alebo blacklist. E, rozšírili sme ho o štyri nové krajiny a územia. Potom po druhé, Ehm, rozvoj nášho daňového systému ehm, tak, aby to zodpovedalo výzvam, ktorým, ktoré sú na zadefinované v ekologickom dohovore. Poprvé to znamená, že si musíme urobiť našu úlohu, keď, pokiaľ ide o zmenu smernice o e, energetike. A taktiež treba brať do úvahy tú prácu, ktorá prebieha na tzv. E, na tzv. E, hraničnej dani z uhlíka. To je spôsob, akým môžeme uh, chrániť a akým sa môžeme, e, aký môžeme bojovať proti únikom uhlíka. Taktiež takýmto spôsobom budeme môcť čeliť tým situáciám, kedy e, hospodárstva tretich krajín môžu byť e, menej ambiciózne v environmentálnej oblasti než my v EÚ. Ak budeme aj naďalej tak ambiciozní, ako sme doteraz, budeme potrebovať vytvoriť mechanizmy tak, aby nemali žiadne negatívne dôsledky. Nož a potom tretia vec, na ktorú sa sústredíme, to je... Tam ide o tie globálne problémy, e, ktoré vyplývajú z návrhov OECD. Tam sa diskutuje respektíve bude sa diskutovať aj tento víkend v Riade, e, budú tam ministrovia financií G20 a ja tam budem zastupovať komisiu. Myslím, že v tejto oblasti plne súhlasím s tým, čo povedala eh, pani predsednička. To znamená, súhlasím s tými zásadami, ktorými sa riadíme a ktoré ona spomenula. Máme pozitívnu technickú dohodu ktorá bola naformulovaná v tom inkluzívnom rámci v januári e, zo strany OECD. A v rámci tejto technickej dohody je tu určité rozlišovanie stanovísk. E, je tam jedna krajina, konkrétne USA, teda naozaj relevantný hráč, ktorý e, žiada o to, um, o tie iné e, prístupy. E, USA konkrétne hovoria o tzv. bezpečných prístavoch, respektíve mechanizme bezpečných prístavov. E, my toto vnímame ako takú možnosť a takáto možnosť v rámci zdaňovania umožňuje spoločnosťam, aby si vybrali, kde budú platiť dane. Toto by ale znamenalo, že nebude pravdepodobné, že dospejeme k nejakému globálnemu riešeniu. Stále je tu ešte množstvo e, možností, ktoré máme, e, ako pokračovať v tomto procese. Predpokladám, že e, Riad možno nebude rozhodujúci krok, ale veľmi dobrý krok ďalej, aby sme aj naďalej udržali ten tlak, aby sme sa snažili v júli dospieť k riešeniu. Je naozaj mimoriadne dôležité, aby sme k takémuto riešeniu skutočne dospeli, pretože všetci určite veľmi dobre viete o tom, že bez takéhoto celosvetového riešenia skončíme v situácii, keď iba niektoré členské štáty EÚ budú mať vnútroštátnu e, legislatívu v tejto oblasti a keďže vieme, aké sú aktuálne problémy, pokiaľ ide o obchod z USA, tak to znamená, že by sme sa mohli ocitnúť vo veľmi nebezpečnej situácii. Takže treba naozaj e, ešte znásobiť to naše úsilie, aby sme dospeli k správnemu riešeniu. E, digitálni veľkí hráči sú tiež za hľadanie takéhoto globálneho riešenia, pretože to chápu tak, že je to pre nich lepšie ako riziko dvojitého zdaňovania a prípadne e, znásobovanie rôznych e, vnútroštátnych režimov a podobne. Avšak americká žiadosť Vychádza aj z toho, že rozšírenie e, pôsobnosti piliera 1 nielen na digitálne spoločnosti, ale aj na ostatné nadnárodné spoločnosti vytvára reakciu zo strany práve týchto spoločností, týchto korporácií, ktoré aktuálne tlačia na to, aby sa vyhli tomu, že sa dospieje k nejakému konečnému riešeniu a rozhodnutiu. Aby som to teda zhrnul, čo sa týka toho prvého piliera, máme naozaj veľmi dobrý technický návrh na stole, na ktorom by sme mohli ďalej zapracovať pracovať a snažiť sa ho presadzovať aj v našom európskom rámci. Európska komisia pomôže členským štátom, aby lepšie pochopili, čo toto riešenie znamená pre jednotlivé členské štáty a ich rozpočty. Ale taktiež je tu samozrejme ešte stále veľmi veľká otázka, veľmi veľká neistota, e, týkajú sa politických rozhodnutí a to z toho dôvodu, e, že americká administratíva má stále tieto alternatívne e, systémy, ktoré navrhuje a ktoré teda by veci e, zmenili. Nejde tu len o otázku minimálneho zdaňovania e, v tej menej komplikovanej alebo kontroverznej situácii vzťahov z USA. Myslím si, že OECD a máme tu aj pána riaditeľa z OECD, ktorý to určite bude môcť vysvetliť lepšie ako ja. OECD sa teda podarilo uh, vytvoriť určité zásady pre tento návrh a ktoré nie sú veľmi odlišné od tých zásad, ktoré aktuálne e, platia v USA. Avšak na teraz tu máme veľmi silnú opozíciu zo strany menších členských štátov, ako napríklad Singapur alebo iní, a možno aj z veľkých eh, eh, vynárajúcich sa ekonomik. Takže eh, vec teraz stojí tak, že čo sa týka piliera 2, Situácia nie je, povedzme, kontroverznejšia, ale možno menej pokročilejšia z toho technického hľadiska ako práca na pilieri 1. Nuž a potom ešte na záver posledná vec. My ako komisia sme boli poverení tým, aby sme pokročili v práci na tých európskych návrhoch. Ak sa nám nepodarí tento rok dospieť k rozhodnutiu alebo riešeniu piliera 1 a piliera 2, teda pokiaľ ide o tú digitálnu a minimálnu daň. Toto je teda politická úloha, ale rád by som naozaj veľmi jasne povedal, že aktuálne nepracujeme na žiadnom pláne B aj čo sa týka tých technických riešení. Stále sa koncentrujeme na prácu na tom pláne A, to znamená podpora e, riešenia, ktoré navrhujú G20 a OECD. Pretože globálne riešenie by bolo, myslíme si, naozaj veľmi dobrým pre globálne hospodárstvo a veci by zjednodušilo aj pre nás pre našu európsku rodinu v rámci zavádzania tohto zdaňovania, ak to teda bude vyvstávať z tohto globálneho riešenia. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Slovo má teraz Pascal saint z OECD. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobre popoludne prajem všetkým. Ďakujem vám za pozvanie. Povedal by som, že čo sa týka názvu tejto schôdze, už sme začali cestu k novému medzinárodnému daňovému systému v roku 2008, keď sme využili finančnú krízu. Vlády, parlamenty a politici si vtedy uvedomili, že je ten správny čas zaviesť určitú daňovú reguláciu globalizačne. Takisto daňoví poplatníci využili globalizáciu globalizáciu a to, že neboli opatrenia globálne koordinované. Čo sa týka transparentnosti a bankového tajomstva, na celom svete to malo veľký dopad. Zostalo iba niekoľko oblastí, napríklad v Paname to ešte je tak, ako to bolo po starom, ale väčšina sa prispôsobil novým pravidlám a takisto sa e, narúšanie základu dane a presun ziskov ošetrili Ďakujem Európskemu parlamentu za uznesenie, ktoré ste spomínali. Ďakujem aj komisii, tu prítomnému komisárovi, za to, že nepracujete, ako ste povedali, na pláne B, pretože čas je zásadný a urobiť ďalší krok k medzinárodnému systému, e, ten krok nebude pravdepodobne posledný, ale je to dôležitý krok. Čo tu, o čo tu ide? Ide tu o schopnosť vlád, schopnosť jurisdikcií zdaňovať aktivity, ktoré patria na ich územie, či už sú firmy fyzicky prítomné na tomto území spadajúcom pod jurisdikciu alebo nie. Napríklad technologické firmy, ktoré majú používateľov alebo ktoré predávajú tovar, zdá sa, že sa nedajú zdaniť nikde, lebo všetko je ich trhom a tieto pravidlá už jednoducho, ktoré máme, sa nehodia pre takéto typy firiem. Máme tu aj nulové zdaňovanie alebo nezdaňovanie ako nové pojmy, ale treba zájsť ešte o krok ďalej, aby sme sa zbavili frustrácií, ktoré sme tu ventilovali aj my, aj vy, poslanci, pretože nie je možné eh, zdaniť firmy, ktoré nie sú fyzicky prítomné na istom definovanom území. A nie sú to len nové technologické firmy. Za ostatné tri roky, odkedy USA prešlo daňovou reformou, ktorá z 35 na 21 skresalo e, daň, za, základanie pravnic, daň právnických osôb, sa e, začali rokovania a USA s tým súhlasilo, ktoré pozostávali z dvoch pilierov. Prvý pilier sa tu už spomenul, ide tu o opätovné alokovanie zdaňovacích práv medzi krajinami, dajúc viac daňových práv trhovým jurisdikciám a to z toho bude vychádzať pravidlo, že ak aj firma nie je fyzicky prítomná na danom území, musí tam byť zdanená, ak tam je na trhu, ak tam má trh. E, tak, takisto je tu zavedený pojem zvyškové zdaňovanie, nadbytok. A veľmi často napríklad sú investičné centrá v sprostredkovacích krajinách, ktoré zdaňujú veľmi nízkou sadzbou. A čo my chceme, je zabezpečiť, aby takýto zvyškový profit tiež sa pričlenil k danému trhu na ktorom firma funguje podľa istého vzorca. Isté, že tu sa pohybujeme na veľmi komplikovanom teréne, ale pokúšame sa ho zjednodušiť. Okrem e, nového alokovania zdaňovacích práv zavádzame aj vyššiu daňovú istotu, pretože podnikanie prekvitá, keď neexistuje zdvojené zdaňovanie. To je pilier 2. Pilier 2 tam ide o globálnu minimálnu tax, USA takúto tak zaviedlo, má to skratku guilty a je to daň pod isté percento a ak firma sídli v nejakej krajine, ale funguje na iných trhoch, v iných krajinách, je istým spôsobom cez vzorec možné zadefinovať a cez tzv. zvyškovú daň zadefinovať, ako bude táto firma zdaňovaná, tak aby bolo zabezpečené na celom svete, že bude ne, firma každá platiť tzv. globálne minimum. Všetky zisky jednoducho budú zdanené, ale aspoň tou minimálnou e, sadzbou. 137 členov sú tam všetky krajiny EÚ okrem Cypru, ktoré sa zaradili do tzv. inkluzívneho rámca. A všetky tieto krajiny, všetkých 137 sa už zhodli na istých prvkoch z piliera 1 aj z piliera 2. Budúci týždeň zasadajú ministri financí a tam sa to posunie ďalej. A v júli sa urobí záverečný krok inkluzívneho rámca. Bude tam prekážka, ktorú bude treba prekonať a to je postoj USA. USA zatiaľ navrhuje alternatívne zdaňovanie a nie povinné zdaňovanie. Budeme musieť na to nájsť riešenie. USA podporuje naše riešenia, ale za podmienky, že toto všetko si ľudia budú môcť zvoliť, že to bude voliteľné a nepovinné. Treba odviesť e, veľa odbornej technickej práce, bude treba dohodnúť mnohé politické dohody. Ak e, sa to nepodarí, tak potom vlastne nemáme e, plán B, ale ani plán C. Plán C bude chaos, pretože sa začnú tzv. obchodné vojny. Každý sa bude snažiť určite vyhnúť sa takémuto scenáru obchodným vojnám. Dúfam, že budeme e, schopní sa spoliehať aj na vašu podporu Európska únia. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pani Grozdana Periž, nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia, eh, kolegovia z Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Eh, daňové príjmy sú veľmi dôležité pre každý štát. Eh, na základe odporúčaní Európskej únie každý štát predsa len sa správa autonómne v daňových otázkach členské štáty Európskej únie majú veľký vplyv na priame dane, e, sú plne pod ich kontrolom a pre menej e, vyspelé krajiny to je najväčší zdroj príjmov a e, zvyčajne sa vyberajú tam, kde sú usídlené spoločnosti. Nepreme dane nie sú upravené v Európskej únie, sú v posobnosti jednotlivých štátov, v Európskej únii preme e, dane určujú a i e, schopnosť e, jednotlivých štátov, či už ide o dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb. Parlament v prípade hm, dane má konzultačnú úlohu To znamená, že môže rozhodovať o e, daňovom základe, prípadne o vyhýbaniu sa dvojakému zdaveniu. V prípade nepriamých daní e, daňová politika Európskej únie je viac harmonizovaná, ale môžeme ísť ďalej. Snažiť sa e, môžeme o väčšiu harmonizáciu DPH E, treba tiež zdokonalovať daňový systém, aby podniky mali e, rovnaké podmienky. V oblasti priamých daní e, veľký význam má koordinácia daňovej politiky členských štátov. Súčasné daňové e, pravidla sa vytvorili e, v minulom storočí a už nepostačia. Musíme sa snažiť o e, moderné účinné daňové predpisy, ktoré vychádzajú z v súčasnej modernej trhovej ekonomiky členské štáty musia mať právo e, implementovať svoju vlastnú daňovú politiku za predpokladu, že budú zohľadňovať e, všeobecné európske pravidlé, pravidlá. Treba odstratňovať e, bariéry, ktoré brania cez hraničným aktivitám Musíme podporovať e, e, spoluprácu medzi daňovými správami jednotlivých členských štátov v snahe bojovať proti daňovým podvodom. Ak by sme chceli zosoladiť daňovú politiku v oblasti priamých daní, vedeli by sme zabezpečiť inteligentný, udržateľný rozvoj Treba sa snažiť e, o to, aby všetci si svedomite plnili svoje daňové e, povinnosti. Treba e, sa pripraviť na to, aby sme vedeli stanovať konsolidovaný daňový základ pre zdanenie právnických osôb. Treba e, pracovať na vytvorení e, právneho rámca pre digitálne hospodárstvo. E, treba zabezpečiť spravodlivé plnenie daňových povinností a odvádzanie daní tam, kde sa tvorí zisk. Treba Mm, vyhnúť sa situácii, keď mobilné medzinárodné spoločnosti presúvajú svoje zisky do krajín s nižšou úrovňou zdanenia. Mm, Európska únia sa vzdialuje od systému e, zosoladeného e, zdanenia. Treba E, zabezpečiť, aby pozície jednotlivých členských štátov neoslaboval. A e, Chorvátska republika mimoriadne e, odhodlane podporuje túto snahu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo Hansovi Michal Bachovi. Vážená pani, vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Otázka spravodlivého zdanenia podnikov E, otázka väčšej transparentnosti v oblasti daní a efektívnejšieho e, boja proti daňovým podvodom. E, tým sa zapodívam už viac rokov, či už ide o Európsky parlament, Národný parlament, alebo OECD, alebo G20. Východiskom je zabezpečiť E, komplexné zdaňovanie veľkých internetových podnikov, globalizovaných e, spoločností. E, ide totiž o to, že mm, také veľké koncerny sa snažia znižiť svoje daňové povinnosti v jednotlivých štátoch a to znevýhodňuje najmä stredné a malé podniky. Do budúcnosti potrebujeme e, e, systém e, DPH, ktorý je odolný voči daňovým podvodom, ktorý umožní nám prekonať nedostatky súčasného systému. Intenzifikácia globalizácie hospodárstva znamená mm, zvýšenie mobility daňového základu a to môžeme riešiť iba spoločne v Európskej únii musíme e, sa snažiť e, e, vytvoriť základy pre konsolidované zdanenie právnických osôb v rámci rozpráva diskusie v OECD sme dosiahli značný pokrok Napríklad e, vypracovali sme 15 e, e, opatrení pre boje proti presuny zisku a daňovej povinnosti. Musíme tiež zvážiť zdanenie finančných transakcií, najmä pokiaľ ide o transakcii s derivátmi a takisto sme nepokročili e, e, v oblasti mm, zdanenia tých podnikov, ktorí sa zapotevajú palivami. E, všetky tieto mm, zhody oslabujú našu spoločnosť. Mm, situácia sa zmenila aj po daňovej reformy v Spojených štátoch. Zmenila sa situácia aj v rámci medzinárodných rokovaní. Mark Zuckerberg pred niekoľkými dňami na e, bezpečnostnej konferencii e, v Mníchove vyhlasil, že americké hospodárstvo je pripravené zapodevať sa otázkami e, e, zdánenia digitálnych služieb. To znamená, že na európskej úrovni musíme konať jednotne s tým, aby sme e, akceptovali tento návrh u OECD nie stojí tam na prvom mieste efektívneho minimálneho zdaňovania, ale skôr prerozdeľovania práva na zdanenie. Je tu e, potenciálne ohrozenie finančnej stability EU. E, Sú tu nevyriešené otázky e, v oblasti implementácie a je tu problém exportu týchto problémov E, týka sa to najmä e, tých e, krajín, ktoré majú veľký význam v oblasti exportu. Nemecko je väčším, najväčším čistým prispevovateľom a v prípade zmeny celkového systému zdanenia to môže viesť k zniženiu podielu Nemecka efektívne minimálne, mali by sme sa sústrediť na e, minimálne e, e, efektívne zdaňovanie a aby sme sa vyhli škodlivým hospodárskej súťažsti v oblasti zdanenie. Treba diskutovať o možnosti zavedenia jednotnej sazby 12,5 a všetky štáty by mali byť pripravení vzdať sa modelu e, daňového dumpingu. Chcel by som e, apelovať na nás všetkých, aby sme spoločne e, v rámci OECD naďalej sa snažili o významnú úlohu diskusiem o zdanení, o boji proti vyhýbaniu sa daní, s tým, aby sme nepodkopovali daňovú, daňový základ. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz e, začíname rozprávu. Predsedať bude e, pán kolega Boris Lalovac. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, e, ak dovolíte, budem viesť túto diskusiu počas nasledujúcich 30 minút a chcem vám pripomenúť, že každý rečník má k dispozícii približne 2 minúty. Kalvianis Stavros, e, grecký parlament. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, vážny pán komisár, vážené dámy, vážení páni kolegovia. Európska únia e, je v prvej línii boja proti daňovým únikom na administratívnej e, úrovni e, sa zintenzívnila aktivita Európskej únii v oblasti spolupráce medzi daňovými správami členských štátov. V boji proti daňovým podvodom pri posilnení e, plnenia si daňových povinností musíme posudzovať, nakoľko efektívne sa uplatňujú existujúce pravidlá. Digitálna transformácia hospodárstva je... je veľkým problémom a výzvou, ale takisto sú tu príležitosti. E, Daňové pravidlá, ktoré sú implementované, sú namierené na firmy, ktoré majú, sa vyznačujú fyzickou prítomnosťou a digitálnymi e, s platformami, takže v Európe fyzická prítomnosť v tretich krajinách, najmä v prípade obrov firiem, obrých firiem, nie, nie sú v Európe títo zdaňovaní obrí technologicky, e, obrie filmy. A to vedie k stratám daňových príjmov, daňových výnosov. Čo sa týka trvalého e, bydliska alebo sídla firmy, táto bude teraz zahrňať aj digitálnu aktivitu firmy na takých trhoch, kde nebudú mať tieto firmy fyzickú prítomnosť, len digitálnu. V Grécku existujú už pravidlá pre takéto firmy a tieto firmy musia pracovať za podobných podmienok ako iné firmy. Pravidla OECD sú v tomto pozitívne. Čo sa týka energetického zdaňovania, environmentálne dane môžu byť signifikantné markantným nástrojom pri dosahovaní cieľov Európskej únie týkajúcich sa klímy aj pri špecifických cieľoch jednotlivých európskych krajín. Špecifickosť v prípade Grécka spočíva v tom, že má pobrežie, ktoré prepája ostrovy a kontinent a my máme dane aj z paliva pre lode. Teda sa to týka aj dopravy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Darinko Kosor z Chorvátskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Vážne pán predsedajúci, vážni kolegovia, digitálne hospodárstvo je novým generátorom hospodárskeho rastu. A Nezdanie týchto služieb spôsobuje e, problémov v Európskej únii. Máme e, nadnárodné e, obrovské spoločnosti pôsobiace na internete, majú finančné strediska v krajinách s nižšími sadzbami zdanenia a sa nezdanie v tých krajinách, kde de facto pôsobia. Treba zaviesť daň z digitálnych transakcií. Musíme hľadať e, konsenzus ohľadom e, tejto otázky. Musíme sa dohodnúť, akým spôsobom budeme chrániť daňové príjmy Európskej únie. Je to zložitý medzinárodný problém. Potrebujem e, spoločný prístup na medzinárodnej úrovni. To je jediné možné riešenie, ako zdolať túto výzvu, aby sme sa zároveň vyhli aj riziku um, dvojakého zdanenia. Ďalším rečníkom je pán Joel Žiru z Francúzska. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako už určite viete, Francúzsko prijalo legislatívu, ktorá je ambiciozná a realistická, pokiaľ ide o zdaňovanie digitálnych služieb. Hovorím, že je to realistická legislatíva, pretože sme sa naozaj inšpirovali tými prácami, ktoré aktuálne prebiehajú na pôde Európskej komisie k tejto téme. My sme naozaj e, sa ujali tejto výzvy, pokiaľ ide o zdaňovanie digitálnych služieb. Je to naozaj výzva. E, ja som bol tiež spravodajcom k tomuto textu a pamätám si, že ma e, navštívil jeden priateľ z jednej známej krajiny, ktorý povedal pozor, lebo v Bielom dome vás sledujú. Takže ako vidíte, ten digitálny rozmer naozaj nemá žiadne hranice. Aby boli daňové opatrenia efektívne, tak musíme postupovať jednotne. Pán Sentamon pred chvíľkou hovoril o rokovaniach, ktoré prebiehajú v rámci OECD k všetkým týmto ustanoveniam a opatreniam. Mňa by zaujímalo, čo sa týka e, týchto digitálnych služieb, aké sú tie hlavné prekážky, ktorým, e, e, ktoré pozorujete a taktiež aké sú možno tie harmonogramy, pokiaľ ide o tieto opatrenia. Pretože vo Francúzsku viete, že nedošlo k vyslovene k nejakému prerušeniu alebo pozastaveniu uplatňovania, ale predsa len k pozastaveniu pokiaľ ide o túto legislatívu. Mňa by zaujímalo teda, aký je ten pokrok a harmonogram, ktorý navrhujete vy pretože myslíme si, že e, možno aj práve kroky administratív prezidenta Trumpa toto budú ovplyvňovať. Ďakujem pekne za to, čo e, odznelo e, aj z úst ostatných rečníkov. Bolo to naozaj veľmi ambiciozne, čo sa týka tých digitálnych opatrení. Mňa by zaujímalo, aká je možno vaša cestovná mapa v tejto veci. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, the next speaker is Mr. Tang. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Tan Paler z Európskeho parlamentu. Thank you, Chair, and let me welcome this meeting. Ďakujem pekne. Ďakujem, že je táto schôdza medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Niekedy si hovorím, že by sme to mali robiť častejšie, najmä oblasti daní sú pod veľkým tlakom. Je to jednoducho nefér, či ste z pravice alebo z ľavice, aby veľké korporácie v Európe jednoducho neplatili dane. Pod takýmto tlakom my všetci poslanci e, zo strany našich voličov sme. Systém zdaňovania právnických osôb je e, dávno zastaraný, už žijeme v 21. storočí a základy tohto systému pochádzajú z 19. storočia. Potrebujeme zásadnú zmenu. Ďalej je tu rivalita medzi krajinami a dokonca hrozby, spory pri medzinárodných rokovaniach. Veľmi radi by sme videli, aby medzinárodné rokovania boli úspešné, takže OECD a ďalšie ustanovizne by sa mali snažiť posunúť túto tematiku na vyššiu úroveň a zdôrazniť pilier 2 e, s touto minimálnou daňovou sadzbou, ktorá tu bola spomínaná, ale aj pilier 1. Pilier 1 je prelomom v súčasných systémoch. Je to prelomom smerom k modernému zdaňovaniu právnických osôb. V súčasnom systéme si korporácie môžu rozhodnúť, v ktorej krajine budú platiť dane a v ktorej nebudú. A toto jednoducho treba zmeniť. Ale aby sme mali medzinárodné rokovania, ktoré dovedieme k úspešnému koncu, potrebujeme aj veľmi silnú spoločnú európsku pozíciu. Digitálne dane, od domkli rokovania pre Spojené štáty americké, ktoré potom po týchto rokovaniach o digitálnom svete opäť sa vrátili k rokovaciemu stolu. Takže aj poslanci Európskeho parlamentu by si mali, um, mali konať s týmto zreteľom. Čo sa dá urobiť pre Európu? Čo sa dá urobiť, aby sa navrátilo spravodlivé zdaňovanie? Treba hľadať nové cesty, nielen minimálnu daňovú sadzbu, ale aj nové daňové systémy. A toto, čo tu robíme, je dobrým začiatkom. Ďakujeme pekne, pán Tang. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Božica Mlaka z Chorvátskeho parlamentu. Nech sa páči. Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući. Uvaž... Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Daňový systém Európskej únie musí byť spravodlivý a účinný. Treba zabezpečiť, aby e, ten istý príjm sa nezdaňoval dvakrát v rôznych členských štátoch. A v prípade, že k tomu dôjde, tento problém treba rýchlo a efektívne vyriešiť. Nové pravidla, ktoré platia od 1. júla roku 2019, je podstatne jednoduchšie riešiť daňové spory právy eh, malých podnikov, práva mladých podnikov a fyzických osôb, eh, ktoré čelia problému ehm, cash flow, eh, sa môžu tak ľahšie riešiť. Justičné orgány mali by riešiť akékoľvek žiadosti v priateľnom časovom horizonte. Ďakujem pekne. Pán Jan Krajner z Rakúska, nech sa páči. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Chcem zdôrazniť to, aké dôležité je vyváženie našich daňových systémov. Vo väčšine európskych krajín sú čísla podobné. V 70. rokoch sa vybralo asi 75 a 25 sa investovalo alebo vzýšlo z výberu právnických osôb a 75 približne sa vybralo za prácu a za spotrebu vo forme spotrebných daní a kapitálová daň a dane z právnických osôb, korporátne dane, to tvorilo 25 Medzi tým rozdelenie tohto národného príjmu výnosu daní je 60 je zdanie, s 60 je zdanená práca a 40 je zdanený kapitálový príjem a korporátny príjem. A dokonca v 80 pri zdieľaní daní sa zapája práca pri zdaňovaní a iba 20 kapitálová daň. Ak napríklad idete do kaviarne a dáte si koláčik, e, zjete 40 koláča a zaplatíte iba 20 asi sa pohádate s tým, ktorý zjedol 60 koláča, ale musí zaplatiť 80 účtu. A takto to vyzerá pri zdieľaní daní alebo výnosov z daní v súčasnosti. Táto metafora platí. Problém je, že neexistuje spôsob, ako vymôcť dane a ako zlepšiť tento pomer, aby to bolo férovejšie. Čo urobiť? Minimálne zdaňovanie právnických osôb? Znižovať sa už nedajú, pretože už dnes sú príliš nízke. Mali by byť oveľa vyššie. Ak chceme, aby platili svoj spravodlivý diel. Ďalšia vec, vyššia transparentnosť, po ktorej sa volá. Tá diskusia, ktorú tu dnes máme, len otvára otázku, či naozaj veľké firmy platia tak málo, či je to naozaj pravda. A mnohým sa oči už otvorili. A ďalšia vec je eh, vy, eh, vyhnúť sa daňovým rajom nielen v Karibiku, ale aj v Európskej únii, pretože 80 daní z ziskov právnických osôb v Rakúsku sa nezaplatí a 20 sa zaplatí mimo Európskej únie. Neviem, aký problém je pri zdvoje, zdvojeným zdaňovaním. Problém sa mi zdá, že je skôr pri nulovom zdaňovaní firiem. A preto chcem položiť otázku pánu Paskalovi z OECD. Hovorili ste o vzorci. Hovorili ste o tom, že rozmýšľate to nejako vzorcom formalizovať. Ako ten vzorec podľa vás bude vyzerať? Ďakujem veľmi pekne. Uh, the next one. Ďalej, pani Birgit Mazach, Winkelmann, Nemecko. Pekný e, deň, ďakujem pekne za slovo. Mám problém s tým, že hovoríme v zásade o nových digitálnych daniach, ale máme ešte problémy pri existujúcich daniach z e, e, právnických osôb. Mali by sme riešiť najmä príči, príčiny um, nemali by sme e, zavadzať nejaké nové danie, potom by sme zmenili súčasný stav aj vzhľadom na to, že mm, e, daň sa má vyberať e, na tom mieste, kde sa e, v zásade vykonáva hospodárska činnosť. Po druhé, chcel by som povedať, že najmä vo vzťahu k Nemecku, a Nemecko je krajina s veľkou úrovňou zdanenia. V Nemecku po Belgicku sú najvyššie dane v Európe a mm, pritom premyšľať o ďalšom e, zvýšovaní e, dane by bolo kontraproduktívne. A najmä teraz, keď hovoríme o celosvetovom minimálnom zdanení, zvýšenie e, daňových povinností je to predovšetkým zvrchovaná posobnosť členských štátov keď nám unikajú dane, treba hľadať e, e, príčiny toho. Nie problém e, nespočíva v tom, že vyberáme príliš málo daní a nesprávne sú tvorené existujúce daňové zákony a práve v tom tkvie skutočná príčina problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Máme tu veľmi veľa prihlásených e, e, kolegov a času je málo. A ako ďalšia vystupí pani Francesco Donata, poslankyňa Európskeho parlamentu. parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o medzinárodnom systéme zdanenia, mali by sme sa podľa mňa sústrediť na štyri hlavné veci. Poprvé, E, udržateľnosť e, e, daňového systému. Veľmi dobre vieme, ak vyberáme príliš vysoké dane, to môže pôsobiť procyklicky. Zatiaľ, čo príliš nízka úroveň zdanenia, ako pozorujeme v niektorých členských štátoch, to pôsobí ako dumping voči fiskálnemu systému a spôsobujú nespravodlivú hospodárskú súťaž. To znamená, že udržateľnosť daňového systému e, e, má privádza k e, e, druhé poznámky ohľadom konvergencie daňových systémov Európskej únie. To znamená vytvorenie e, minimálnej e, efektívnej úrovne zdanenia, ako aj stanovenie maximálneho stropu daňovej záťaže. A podľa mňa to by i nemalo byť viac ako dvojnásobok minimálnej úrovne. Tretia otázka e, e, súvisí s konkurencie schopnosťou podnikov subjektov Európskej únie voči tým, ktoré pôsobia mimo Európskej únie. Máme veľmi e, e, e, rôzne normy výroby v Európskej únie v porovnaní s krajinami mimo únie. Napríklad, keď zamyslíme sa na novými pravidlami, ktoré stanovuje ekologická dohoda. Takže treba to reštrukturalizovať, zaviesť adekvátne dáne, napríklad ekologickú daň na tovary, ktoré sa vyrábajú mimo Európskej únie. Mm, v očnom prípade firmy Európskej únie nebudú konkurencieschopné voči ostatnému svetu. A posledná poznámka, posledný problém, otázka efektivity zdanenie e, vo vzťahu ku kryptomenám. Mm, stretávame sa s novým e, spôsobom e, plato, fungovania platobných systém, a nemôžem si e, e, položiť otázku, nakoľko efektívne budeme vedieť kontrolovať tento segment. Pani Eleni Stavroj, e, Cyprus. Cyprus podporuje zvýšenie transparentnosti aj demokratickú kontrolu e, v daňových otázkach. Intenzifikácia automatickej výmeny informácie a administratívna spolupráca medzi daňovými správami členských štátov zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení e, spravodlivého, efektívne fungujúceho jednotného trhu a pri boji proti e, daňovým únikom, vyhybaniu sa plateniu dania agresívnemu daňovému plánovaniu. Ide o cezhraničný jav, ktorý nedokážeme riešiť efektívne jednostranne. Potrebujeme na to kolektívne úsilie, koordináciu a spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov. Treba bojovať proti uvedeným javom, len si predstavme, nakoľko škodia e, tieto jave európskej e, ekonomike. Spôsobujú strate obrovských daňových e, príjmov, ktoré by sa v opačnom prípade mohli vynaložiť na financovanie verejnej politiky, bezplatného školstva, zdravotníctva, Zdanenie je dôležitým nástrojom štátov eh, pri prisadzovaní eh, sociálnej a hospodárskej politiky. Nechceme mať spoločný daňový základ pre právnické osoby. Sme proti harmonizácii daňových systémov členských štátov, pretože to by bolo eh, škodlivé pre hospodárstvo Cypru. Domnievame sa, že otázka zdanenia by mala spadať výlučne pod právomoc členských štátov. Cyprus je e, malým štátom, e, ostrovným štátom a e, konkurenčné výhody cyperského hospodárstva nie sú početné a, a preto využívame daňový systém, aby sme posilnili udržateľnosť nášho hospodárstva. Pán Krzysztof Tržeský, Polsko. E, e, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hospodárstvo sa dynamicky mení v dôsledku digitalizácie a to znamená, že treba prechádzať na nové spôsoby zdaňovania pri ziskov takýchto podnikov. E, vysoko oceňujeme prácu, ktorá sa realizuje na úrovni OECD, E, Kladieme si však otázku, či je to v súlade s druhým pilierom e, vrátanie požiadaviek na minimálnu e, úroveň zdanenia. Sme toho názoru, že to môže vyústiť do situácie, keď niektoré daňové výhody sa neutralizujú najmä v prípade zdanenia príjmov v právnických osôb, čo je mimoriadne dôležité pre vývoj ďalších daňových výhod, ktoré poskytujú v osobitných hospodárskych zónach sme toho názoru, že návrh e, e, ponovom e, riešiť získy určitých právnických osôb je dôležitý pre ich ďalší rozvoj. Chceme sa uistiť v tom, že to, čo sa robí, je v súlade s legislatívou únie. Ale môžeme pripustiť aj určité výnimky. Pokiaľ ide o prvý pilier, pokiaľ ide o kvótu A, zatiaľ nevidíme potrebu e, zavadzať riešenie pre kvotu B a C, najmä e, pretože súčasné riešenie sú postačujúce. Ďalší kolega z Francúzska. Oui, merci, Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chceme privítať iniciatívu, ktorú dnes vidíme, že máme teda tento bod zaradený do nášho programu, túto tému, pretože ja si myslím, že treba neprestane hovoriť o tejto téme nielen na úrovni e, vlád a parlamentov, ale aj na úrovni celej e, občianskej spoločnosti. Toto je naozaj veľmi e, výrazná finančná položka, toto stojí stovky miliónov eur Európsku úniu každoročne, takže je to naozaj značná výzva z hľadiska rozpočtu, ale aj z hľadiska demokracie demokracie, pretože je to v podstate e, spochybnenie e, schopnosti členských štátov uplatňovať e, daňové zákony na všetkých daňovníkov. Častokrát v rámci Európskej únie ale vysielame také protichodné signály. Nový komisár, pán Breton, 20. Eh, januára pre francúzsky rozhlas povedal, že ak sa v EÚ nezhodneme na takomto eh, zdanovaní eh, digitálnych služieb, respektíve na celosvetovej úrovni, tak v EÚ príjmeme opatrenia, aby sme to oriešili aspoň my. Avšak pokiaľ ide o tú aktualizáciu svetových daňových rajov, tam sme doplnili na zoznam Kajmanské ostrovy, Sejšelské ostrovy a Panama, Vietnamu, to je pekné, ale napríklad sme tam nezapísali Bermudy, Bahamy ani britské panenské ostrovy, pričom veľmi dobre vieme, že z toho historického, hospodárskeho a finančného hľadiska sú naviazané na Spojené kráľovstvo, na Londýn, e, teda na krajinu, ktorá nedávno opustila EÚ, to znamená e, vymanila sa spod pôsobnosti mnohých pravidel, ktoré upravujú túto oblasť. Moja otázka teda znie, aká je politická vôľa EÚ, aká je aktuálna situácia, pokiaľ ide o politickú vôľu jednotlivých jednotlivých eh, členských štátov, 27 členských štátov, aby sme pristúpili k zaňovaniu digitálnych služieb. Myslím si, že na jednej strane sme možno niektorí trošku pokročili, potom tam boli trošku také zdráhavé postoje na zasadnutí v Biaric. Um, ehm, uvidíme. Takže ma by zaujímalo, aká je tá aktuálna situácia naprieč členskými štátmi a či by sme nemohli konkrétne konečne prijať um, pravidlo jednomyselného príjmania rozhodnutí v tejto oblasti a teda eh, zabojovať proti daňovým rajom. Ďakujem. Skopacek from Czech Republic. Jan Skobočev, Česká republika. Ďakujem za slovo. Odrazím sa od témy spoločného daňového základu, ktoré tu zaznel. Nejde o novú tému, o tom sa v Únii hovorí už viac rokov. nie ide iba o snahu braniť sa agresívnemu daňovému plánovaniu. Táto téma, prípadne je to jeden z krokov k daňovej harmonizácii pred prílišnou daňovou harmonizáciou, ktorou tady hovorili viacerí rečníci, by som vás chcel e, varovať, pretože takáto harmonizácia obmedzuje daňovú konkurenciu a som presvedčený, že daňová harmonizácia na úrovni EÚ EU povedie k, k, k zvýšeniu daňového bremena, celkového daňového bremena, e, či už občanov alebo firiem. A som presvedčený, že vysoké dane znamenajú pomalý hospodársky rast a vysoké v priemere dane v Európskej únii sú podľa môjho názoru toho, čo vidíme v e, e, európskych štátoch, pomerne slabý hospodársky rast. Chápem, že je tu snaha e, braniť sa daňovým podvodom, e, vymieňať informácie a neakceptovať daňových podvodníkov, ale zdravá daňová konkurencia si myslím je veľmi dôležitá, aby dane nerastli príliš rýchlo. A posledné hľadisko, podľa mňa daňová konkurencia by sa mala zachovať v Európskej únii, pretože úniu tvoria krajiny, ktoré nie sú rovnako hospodársky výspelé a preto nemôžeme mať rovnaké e, e, dane v najbohatších krajinách a krajinách, ktoré iba konvergujú a dohaňajú bohatšie štáty. Ďakujem. Lachamache, e, Fínsko. Veľmi pekne ďakujem. Chcel by som eh, hovoriť o tom, či tu kladieme tie správne otázky, či diskutujeme o tom správnom probléme. Hlavný problém totiž spočíva v tom, že kapitál eh, uniká z Európskej únie eh, spoločnosti ako Facebook dostávajú veľký podiel e, získov e, z reklamy, takisto Google, Amazon. E, tieto spoločnosti využívajú cloudové služby. Ak platíte kreditkou, značný čas príjmov uniká do Spojených štátov. Takisto, keď sledujeme Netflix, tak by som mohol pokračovať nekonečne. A tieto služby nie sú už také komplikované, ale mm, e, znamená to, že značná časť príjmov e, odchádza mimo Európskej únie. Digitálna prítomnosť sa totiž e, realizuje tam, kde sa využíva príslušná aplikácia, tam, kde sa vytvára informačný obsah a používateľ tým, že používa túto službu, e, vytvára digitálnu prítomnosť. práve tam, kde sa služba využíva a to znamená, že aj príslušný štát by mal mať e, určitý podiel na tomto získu. Miesto, e, kde sa zriaduje sídlo spoločnosti, predstavuje Zastaraný pohľad na e, prístup k zdaňovaniu v praxi by bolo jednoduché, aby e, e, sme vytvárali digitálne služby v Európskej únii, aby sme sa tým vyhli úniku kapitálu z únie. Treba hľadať širšiu dohodu na tomto a, a pani seniori Daniela Preska z Talianska veľmi pekne ďakujem. Chcem sa viedriť e, o tom, že mm, musíme rešpektovať e, model Európskej únie, pretože príliš veľa e, štátov sa snaží o daňový dumping. Musíme sa snažiť demokraticky zabrániť daňovému dumpingu v únii. Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Francúzsko zaviedli e, daň na internet. Dúfam, že e, nás budú nasledovať ďalšie e, členské štáty a aby sme sa vyhli odvetným opatreniam takých štátov ako Spojené štáty. Musíme sledovať odporúčania OECD, ak e, nejaká e, firma má sídlo e, v inej krajine, kde má významnú aktivitu, tu vznikajú určité problémy. Napríklad nejaká internetová platforma sa prevádzkuje v inej krajine, tam generuje zisk a tam sa ten zisk musí e, získať. Musíme prehodnotiť naše definície. Slovo má teraz pán komisár, nech sa páči. Výborne, ďakujem pekne za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Nedá sa len tak jednoducho zodpovedať na všetky otázky. Zhrnul by som to do takých dvoch, troch bodov a potom e, nechám slovo možno aj ostatným kolegom, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Takže poprvé. Za posledné roky sa nám toho mnoho podarilo. Ja osobne sa nesnažím nič nejako hájiť, ja som tu v podstate nováčikom, ale myslím si, že aj OECD, aj Európska únia vďaka procesu BEPS e, naozaj e, urobili značný pokrok pri podpore daňovej spolupráce, pri boji proti e, daňovým únikom a výbaniu sa daňovým povinnostiam a podobne. Samozrejme, pred nami stojí ešte mnoho iných víziev. Ja osobne si myslím, že etický kódex a práca súvisiaca s vypracovaním našich čiernych zoznamov je naozaj e, dobrým krokom. Možno, že si myslíte, že by sa dalo zvážiť zaradenie aj ďalších krajín na tento zoznam. To je možno pravda. V každom prípade ja Som za to, aby sme sa snažili, aby tento mechanizmus fungoval lepšie. Sú tu určité členské štáty, ktoré žiadajú o prijatie tzv. screeningu aj na členské štáty. Toto bol návrh, myslím, e, zo strany dánskej vlády. Nože moja reakcia bola taká, že v zásade proti tomu nič nemám, avšak bolo by to treba skoordinovať aj s harmonogramom diskusí o globálnej minimálnej daní. Toto je diskusia, ktorá prebieha. Nemôžeme e, dovoliť, aby sa tieto dva procesy e, kryžovali, pretože takýmto spôsobom by dochádzalo iba k ďalším ťažkostiam. Po druhé, Aké je rozhodnutie EÚ? Má EÚ nejaké spoločné stanovisko? Áno, máme spoločné stanovisko, to sme konkrétne prijali dnes e, vo vzťahu k návrhu a k diskusiám OECD, ktoré prebehnú tento víkend v Riade. že základom eh, tejto spoločnej pozície je spolupracujme, aby sme dospeli k spoločnému riešeniu, aj čo sa týka piliera 1, aj pokiaľ ide o pilier 2. Nebolo jednoduché dopracovať sa eh, k tomuto spoločnému eh, stanovisku. Určite viete, že máme určitý problém a síce, že naše zmluvy, a naše zmluvy určite zmeniť nebu- meniť nebudeme, naše zmluvy podporujú ten názor, že rozhodnutia o daňovej oblasti treba príjmať jednomyselne. Potom tam máme tú tzv. doložku paserel, to znamená možnosť vyhnúť sa takémuto jednomyselnému hlasovaniu, avšak to nie je jednoduché. To znamená, tá politická vôľa je naozaj jasná, ale nevždy politická vôľa a táto doložka o jednomyselnosti nás vedie aj ku konkrétnym výsledkom. Pred dvoma rokmi napríklad tu boli určité návrhy zo strany komisie, ktoré sa týkali práve digitálnej dane a ktoré neboli nakoniec schválené a prijaté, pretože tu boli tri členské štáty, ktoré boli proti. Takéto sú naše pravidlá a my musíme uh, jednoducho túto situáciu akceptovať. Ak nechceme brať do úvahy ďalšie možnosti, ktoré nám dáva napríklad článok 116 ale to už by bola ďalšia diskusia. Takže máme určitú politickú vôľu, sme aj jednotní, pretože dnes predpoludním sme schválili vyhlásenie, ktoré mne a chorvátskému ministrovi financií, ktorý spoločne so mnou bude zastupovať Európsku úniu v riade, tak dostali sme mandát, alebo teda plnú podporu mandát na vyjadrenie podpory návrhu OECD. Fakt, že G20 eh, naozaj aj eh, naďalej pracuje na, tomto, eh, na tejto veci, máme taktiež podporiť. Nož a potom, po tretie, tá otázka týkajúca sa cestovnej mapy komisie. V mojom poverovacom liste je tá cestovná mapa naozaj veľmi jasná. A síce, že musíme dospieť k dohode na globálnej úrovni, na celosvetovej úrovni, takéto je naše poslanie. Ak v roku 2020 k takejto dohode nedospejeme, tak komisia musí prísť s návrhom pre EÚ ten rok alebo termín 2020 sme si nevybrali len tak eh, z nejakého formálneho hľadiska, ale aj preto, že je potrebné eh, vedieť, že legislatíva nielen francúzska, ale aj iná vnútroštátna, napríklad talianska, rakúska, česká, a myslím aj španielská legislatíva, pretože takéto sú moje informácie, ktoré som si dnes vypočul zo strany španielskej vlády, tak eh, všetky tieto štáty majú v legislatíve určité predstavy o tom, aby príjmy v, takejto, v tejto oblasti uh, do ich rozpočtu smerovali už od roku 2021. Nedávno o tomto rozhodla práve aj francúzska vláda a toto je niečo, čo už vo vnútroštátnom práve majú tieto ďalšie zmienované krajiny. To znamená, že tento rok bude kľúčovým e, po francúzskom rozhodnutí a perúc do úvahy to, ako je nastavená vnútroštátna legislatíva v jednotlivých štátoch. Tak to znamená, že príjmy z takéhoto zdaňovania nebudú existovať alebo k ním nebude dochádzať vo všetkých členských štátoch. Zároveň je pravdou, že od roku 2020 sa táto situácia môže zmeniť. My na toto ale potrebujeme naozaj tú globálnu dohodu. Toto chcem zdôrazniť. Takže tá cestovná mapa, ten plán je taký, že ak sa nám k tej dohode na celosvetovej úrovni nepodarí dospieť tento rok, určite predložíme európsky návrh, ale je potrebné vedieť, že dosiahnutie dohody je naozaj strategicky dôležité preto, aby sme sa vyhli obchodným vojnám a ťažkostiam ťažkostiam a taktiež preto, aby sme nastavili nový medzinárodný režim zdaňovania. Toto je mimoriadne dôležité pre budúcnosť našich hospodárstiev. Ďakujeme pekne. Praje si ešte niekto vyjadriť sa? Thank you. In the interest of time, I will be very... V záujme času budem hovoriť veľmi krátko. Sú tu viaceré možné riešenia. Úplne nový prekopaný medzinárodný daňový rámec, z toho by asi firmy boli dosť nervózne. Najväčšie prekážky, ktoré treba prekonať pri hľadaní tohto riešenia, začínajú dohodou z USA. Potom treba e, vyvážiť situáciu medzi daňovými právami a daňovou istotou, tam to treba naozaj vybalancovať, tak povediac. A po tretie, treba vziať na zreteľ špecifika niektorých krajín, napríklad azijské ekonomiky sú ziskovejšie pre e, firmy a preto majú vyššie zisky a podobne. Takisto digitálne, dane za digitálne služby tzv. DST. Táto téma je výzvou, odbornou výzvou, pretože treba nastaviť niečo, čo bude fungovať dlhodobo. Je to nová architektúra. Dá sa prekonať všetky tieto prekážky do júla? Áno, musíme ich prekonať. Sme si istí, či to dokážeme? Nie, nie sme si. A preto to je skutočná výzva. Čo sa týka harmonogramu, 1. a 2. júla v Berlíne sa stretneme v rámci inkluzívneho rámca a dúfame, že kľúčové komponenty tohto riešenia už budú nastolené. Dúfame, že budeme mať pripravené funkčné riešenie, ktoré sa bude realizovať v praxi, ale pri realizácii sa musia zohľadniť multilaterálne dimenzie, rozličné daňové situácie a to všetko treba pripraviť a zapracovať. A takisto na politickej úrovni to vyrokovať. E, v novembri bude G20 zasadať v novembri. Vtedy už naozaj všetky detaily budú musieť byť dohodnuté. A keďže v USA sú v novembri voľby, bude dobre to mať jednoducho už uzavreté. Takto tu vyzerá harmonogram a potom možno do konca roka sa nám podarí, možno, že niekoľko mesiacov navyše než do konca roka, potom bude všetko, hádam, dohodnuté, odsúhlasené, a čo sa týka vzorca, tam sa treba ponoriť do dokumentov, ktoré sú verejne dostupné. Pôjde o percento zvyškového, eh, da, zvyškovej dane. To znamená, že veľmi ziskové firmy percento z tohto zvyšku priradia na trhy, na ktorých eh, pôsobia, zohľadniac objem predaja na týchto trhoch. Približne takýto je koncept. Ďakujeme. Kolegovia, kolegyne, chcete sa ešte vyjadriť? Pán Michal Bach, nech sa páči. Chcel by som ešte raz sa vrátiť k našej diskusii stručne. Nechcel som braniť daňovej konkurencii, ako to odznelo v jednom z vystúpení nechceme mať e, alebo podporovať jednotné daňové e, e, sazby, ale minimálnu úroveň zdanenia. Vo všeobecnosti, ak chceme mať transparentnosť, je len prirodzené, že aby sazby daní sa stanovali samotné členské štáty vzhľadom na hospodárskú situáciu, ale je dôležité, aby sme zistili transparentnosť a najmä treba zabraniť e, daňovému dumpingu. Je tu e, e, veľké odklonenie od daňovej podstaty vo vnútri Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie. A podľa môjho názoru to nesmie tak zostať pretože veľmi e, významné prvky daňového základu sa strácajú z Európskej únie a máme určitú zodpovednosť, či už v Európskej únii, alebo globálne nesmieme sa e, vyhebať e, tejto daňovej zodpovednosti, keď nám unikajú daňové príjmy. Našim cieľom by malo byť dosiahnuť Mm, určitú úroveň minimálneho zdanenia v rámci OECD. To by mohlo byť na úrovni 12,5 alebo inak, ale mm, s tým, aby sa zistila e, transparentnosť mm, aby sme hľadali nejaké riešenia do budúcnosti. Centrálnou témou by mala byť e, to, e, že E, pokiaľ e, nejaké príjmy e, sa nezdaňujú efektívne na úrovni minimálnej sadzby, členské štáty by mali mať možnosť vybrať túto daň, napriek tomu, že v inom štáte sa toto zdanenie neuplatňuje prostredníctvom e, modernizácie zdanenia podnikov by sme mohli e, e, určité rozdiely. Nemecko a Francúzsko vytvorilo špeciálnu skupinu a ministri financí sa spoločne snažia dosiahnuť zhodu e, v otázke daňového e, základu pre e, zdanenie príjmov právnických osôb. Nemecko a Francúzsko nemali byť jedinými štátmi, ktoré sa snažia o takéto zosúladenie. Hm, takisto aj pri riešení problematiky modernizácie zdanenia právnických osôb a v tomto zmysle sa domnívam, že aj dnešná schôdza dala nám veľa námetov aj smerom na komisiu, na národné parlamenty, ktoré budú hľadať aktuálne potrebné riešenia. Ďakujem veľmi pekne. A posledné slovo. Ďakujem e, veľmi pekne. Dúfam, že sa nám podarí nájsť najlepšie optimálne riešenie, ktoré upraví aj e, DPH, ako aj daň z príjmov právnických osôb. Nechceme e, e, zbytočne dodačne zaťažovať občanov Európskej únie. Chceme to riešiť na úrovni jednotlivých členských štátov. Domnievam sa, že máme e, tu značné skúsenosti. Jednotlivé štáty prichádzajú so svojimi vlastnými návrhmi. Každý môže prispieť k tomu, aby sme e, vytvorili niečo hodnotné, aby sme dosiahli to, aby Európska únia išla príkladom e, v tejto oblasti a naďalej sa rozvíjala. Výborne. Máme takmer polhodinové meškanie, zostáva nám zhruba 20 až 25 minút pre e, druhú schôdzu a preto e, chcel by som e, navrhnúť, aby úvodné vystúpenie sme skratili, aby sme mm, potom si vypočuli 10 vystúpení trvaním 1 minúta Eh, aby sme aspoň trošku eh, prebrali druhú časť. Ide o transparentnosť a udržateľnosť eh, vrátanie v oblasti finančných služieb. Áno, aby sme nestracali čas, musíme teraz požiadať nových rečníkov, aby zaujali svoje miesta v predsedníctve ale keďže času mm, mm, je málo, medzi tým poviem niekoľko slov úvodom, aby sme získali predsa len nejaký čas. Podľa údajov Európskej komisie 2000 a 2300 cieľov sa dohodlo v Paríži. Musíme zaplniť medzeru investícia, ktorá sa odhaduje. Je tu nejaký zvuk? Čo to je? Odhaduje sa na miliardu 800 biliónov ročne. A na to potrebujeme zmes, mix verejných a súkromných financií. Musíme na to vytvoriť správny rámec, aby sme dosiahli trvalo udržateľné investovanie a znižili rizika z plynúce z klimatických zmien. Musíme prispieť k vytvoreniu nízkouhlíkovej cirkulárnej ekonomiky, ktorá je odolná za ostatné roky bol Európsky parlament spoluzákonodarcom, e, dovršili sa procesy dôležitej legislatívy, napríklad e, nové porovnávacie parametre, ktoré sa budú využívať, požiadavky na finančné služby. Minulý rok v decembri sme završili e, taxonómiu, novú taxonómiu, ktorá sa ukončí delegovanými aktmi. To je tiež zásadný zásadná nápravná norma, ktorá prispieje k lepšej spoločnosti. Táto výmena názorov sa sústreďuje na ďalšie dva aspekty ESG, to znamená sociálnu a vládnu zložku, sociálna kohézia, manažerská štruktúra, odmeňovanie personálu a podobné témy. Verím, že to bude užitočná rozprava a John Berrigan, ktorý je z DG FISMA a z Európskej komisie dostáva teraz slovo na svoj prejav. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, máme len dve minúty, tri, tri minúty, takže musím poskracovať svoj pripravený prejav. Asi ho skrátim na polovicu, pretože viem, že sa veľa toho už urobilo. Sme tu dnes a už nehovoríme o ESG izolovanie. Teraz je to súčasťou nových zelených dohôd. Trvalo udržateľné financovanie, ktorý sa, ktoré sa začalo ako produkt a potom sa vyvinulo do hlavnej aktivity. E, to sa teraz dostalo do nového kontextu. Máme cieľ do roku 2025, že budeme neutrálni a každý musí prispieť k tejto, tak povediac, hre. Pri trvalo udržateľnom akčnom pláne financií sme už splnili tri kroky, ktoré e, k nemu vedú, taxonómia a ďalšie. Je to o tom, že investori si môžu identifikovať svoje environmentálne e, definície, aby vedeli, čo je ekologicky e, podporované. A potom je tu nariadenie o porovnávacích parametroch, o etalónoch, podľa ktorých môžu merať svoje výkonnosti jednotlivé. Nechcem tým povedať, že sme pasívni, keď sa snažíme prispieť k dobrej pohode finančnej investorov alebo tomu, že si môžu takto vyberať, majú komfort pri výbere. Práve naopak súčasťou európskej, európskych zelených dohôd, táto nová stratégia, ktorá sa predložila, sa posúvame do proaktívnej fázy, z tejto pasívnej fázy, pretože máme 30 rokov na to, aby sme všetko splnili. Musíme teda stimulovať investorov istým spôsobom. Nemôžem vám povedať všetko, čo je v tomto pláne, pretože ešte to musí prejsť pripomienkovým konaním a konzultovaním. A niektoré z myšlienok môžem tak načrtnúť, disclosure, ktorá bude povinná a bude mať širší rozsah pôsobnosti, teda e, viac firiem, najmä v nefinančnom sektore, budú povinné odhaliť určité fakty, ktoré sa nazývajú v angličtine disclosure. E, bude tu teda prístup taký, že viac dát bude na trhu, viac sa toho odhalí, viac investori budú schopní Eh, pracovať s datami a lepšie chápať. Takisto chceme uľahčovať investície do environmentálnych záležitostí, lepšie využitie štandardov a noriem. Ďalej sú tu zelené obligácie, cenné papiere. A to ďalej poskytuje eh, právo moci finančnému sektoru v rámci stratégie pretože verejný sektor nedokáže odfinancovať toto všetko, musí aj súkromný sektor prispieť. Je to dôležité na to, aby sme pochopili, pochopili že verejný sektor musí zohrať svoju úlohu ani nie tak pri financovaní, ako pri tvorbe verejných politik. Dúfame, že nástroje, ktoré takto uvádzame do praxe, najmä nástroj taxonomia, sa stanú základom opatrení vo verejných politikách, ktoré nás posunú smerom k cieľom do roku 2050. Ešte stále nemáme SNG. Začíname teda s, krát, písmenkom E v tejto skratke SGE. Dúfame, že dnes aj zajtra si vypočujeme viac k tomu, ako začať. Dokonalosť by nemalo, nemala byť nepriateľkou toho, čo je dosť dobré, Začneme životným prostredím, tým Ečkom, env- environmentom a potom budeme ďalej sa presúvať k sociálnym a vládnym alebo spravovacím záležitostiam. Bude to vychádzať z vedeckých poznatkov. Takto sme sa zaviazali, že takýmto smerom pôjdeme. Myslím si, že zhruba načrtnuté to takto stačí. Dúfam, že som svoje 3 minúty naplnil. Áno, je to tak. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Slovo teraz patrí pánu Borisovi Lalovačovi. Ďakujem vám za slovo. Budem pokračovať v chorváčtine. Európskej komisie z 2018. godine. Opina expertov e, Európskej únie v roku 2018 pripravila komplexnú stratégiu e, udržateľného financovania Európskej únie. Poukazovala sa na to, že to financovanie zahrňa dve oblasti. Jednak zlepšenie príspevkov na financovanie udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a zaistenie finančnej stability pri plnení kritérií ESG a kritérií e, e, e, riadenia sociálnej sféry s tým, aby sa poskytli prostriedky pre udržateľnú výrobu a spotrebu, s tým, aby sa zlepšila kvalita života a zaistila plná zamestnanosť treba podporovať e, uvedomenie si toho, nakoľko je dôležité plnenie kritérií v oblasti sociálneho riadenia aj pri rozhodovaní o investíciách. Je treba informovať verejnosť o tom, že pri investičných e, rozhodnutiach treba e, zohľadňovať nielen schopnosť podnikov zabezpečovať príjmy, ale aj e, určité pozitívne vplyvy e, e, činnosti podnikov na životné prostredie a spoločnosť ako celok. To znamená, že budeme získovať aj ďalšie skupiny obyvateľstva pre riešenie otázok takých ako okrána životného prostredia, sociálna zodpovednosť podnikov a naplnenie dlhodobých cieľov a tým prispejeme k zvýšeniu transparentnosti, zvýšeniu e, e, zamestnanosti a väčšej dôvere e, spoločnosti. Teraz dostane slovo pani Gonzana Perič. Bude to, budete, budú to otázky a odpovede. Zatiaľ tu máme iba jednu otázku. Pripomínam vám, že rozpráva o boji proti klimatickým zmenám bude aj zajtra v rámci plenárneho zasadnutia. Ešte raz srdečne vás všetkých zdravím. Doteraz máme iba jednu osobu, ktorá sa prihlásila o slovo a to je e, poslanec Polského sejmu Pán Zrevský, neviem, či som to správne e, vyslovila. Veľmi pekne ďakujem. Rada, rád by som upriamil vašu pozornosť na to, že všetky výzvy, ktorým musíme čeliť, e, sú výzvy, kde potrebujeme aj podporu zo strany EÚ, zo strany komisie, ale potrebujeme taktiež lepšie distribuovať naše zdroje na tej vnútornej úrovni. Pretože transformácia znamená, že potrebujeme množstvo finančných zdrojov, takže sa treba zamerať na lepšiu transparentnosť našich investícií. Za posledné roky sme na celosvetovej úrovni videli, ako množstvo prípadov vyhýbania sa daňovým povinnosťam a daňových únikov, e, ako tento počet naozaj exponenciálne narastal. Takže sa naozaj musíme mobilizovať, treba, aby sa naše daňové správy na toto zameriavali, aby si mohli vymieňať informácie, pretože e, jednotlivo, oddelenie nedokážeme týmto problémom čeliť. To znamená, Polsko podporuje akúkoľvek iniciatívu, ktorá má zlepšiť transparentnosť a taktiež výmenu informácií. Som naozaj hrdý na to, že môžem povedať, že Polsko má možnosť takejto výmeny informácií so všetkými členskými štátmi EÚ, ktoré podpísali dohovor o spolupráci daňových správ. Toto je určite veľmi pozitívny krok vpred a toto by sme určite mohli urobiť aj s ďalšími 70 krajinami vo svete vrátane USA. Všetky opatrenia, ktoré sme prijali, znamenajú, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam alebo stretávame sa s ním čoraz sa menej, to znamená, že náš rozpočet značne narastol. Výsledkom týchto opatrení bolo aj to, že spoločnosť akceptuje, podporuje to, čo robíme. Získali sme si dôveru verejnosti, taktiež sme spustili program lepšej kapitálovej politiky na trhu e, z hľadiska lepšieho dlhodobého financovania. Takže sa nám podarí vytvoriť priaznivejšie podmienky pre naše spoločnosti a podarí sa nám lepšie e, spravovať naše financie. Ďakujem. No, ďakujem. A teraz pán John Bergen. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predovšetkým Hovorí pán Berrigan, súhlasím s tým, že Európska únia tu musí zohrať určitú úlohu a nie je však jediným aktérom. Čo sa týka Green Deal, e ekologického dohovoru, tam máme nastavený rozpočet Európskej únie, sú, spolupracujú banky, ide tu o tranzíciu, isté prechodné obdobie, v ktorých sa budú realizovať opatrenia proti klimatickým zmenám, ale aj na národnej úrovni treba urobiť kroky. Takisto treba prideliť rozpočtové zdroje, maximálne rozpočtové zdroje aj na tejto úrovni. Takže z tohoto hľadiska vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky je niečím, čo treba vyriešiť. Treba sa sústrediť aj viac na výzvu trvalej udržateľnosti a táto je aj na národnej úrovni. Na druhej strane čo sa týka zmeny klímy, treba túto rozšíriť aj na sociálnu sféru a sféru správy, správy veci verejných vo všeobecnosti a treba zainteresovať aj súkromný sektor, ktorý by finančne tu mal zohrať svoju úlohu. To je v podstate to, na čom moje oddelenie na, v komisii, náš generálne riediteľstvo, na čom pracuje. Všetky tieto prvky sa snažíme vložiť do legislatívneho rámca, a tak, ako som spomínal, všetky tieto transformácie, environmentálne aspekty, aspekty súkromného financovania a správy veci verejných budú v tomto rámci. Ďakujeme a napokon pán Boris Lalovaš, nech sa páči, máte slovo. Budem veľmi stručný. Je to mimoriadne dôležitá téma. A o tejto téme budeme ešte veľmi veľa sa rozprávať. Táto téma súvisí aj s otázkou zdaňovania kapitálových trhov s tou skutočnosťou, že e, investori musia získať informácie o tom, ako ovplyvní ich investície životné prostredie e, toto všetko musí byť v súlade s ekologickou dohodou a myslím si, že Európska komisia tu načrtla správny smer. Je správne podporovať ekologické projekty, ale zároveň zaistovať väčšiu transparentnosť pre investorov. Veľmi pekne ďakujem. Chcel by som teraz poďakovať všetkým zúčastneným a týmto zatváram e, túto e, schôdzu a všetkých srdečne pozývam na spoločnú večeru. Na ňu nás pozýva predseda Európskeho parlamentu pán Sasoli. Aj e, našim hostiteľom je pán Drakovič, predseda Európskeho parlamentu. Večera sa koná v dome Európskej